So, wir können wieder starten, Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte nicht, möchte nicht zu spät anfangen und wir... Nezačali tak eh, začneme. Máme teda program. Niektoré body sa odložili, teda konkrétne odložili sme si bod 18, ide o transeurópske komunikačné siete a, a prípravu Ehm, stanoviska. A našim kolegom v tejto sústi je pán Rossi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ide tu o transeurópske telekomunikačné siete. Ide o zrušenie rozhodnutia ktoré je pokryté v tomto texte. Dokument podľa mňa je dobre pripravený, pretože zdôrazňuje potrebu poskytovať internet všetkým, hľadiska zlepšenia schopnosti Európy, ďalej prepojení, interoperability a taktiež eh, to súvisí aj so zdravotnou starostlivosťou v elektronickej podobe. Už sme hovorili o tom, keď sme preberali otázku ľudí s postihnutím a bolo by užitočné keby sa siete zdravotníckej starostlivosti zjednotili, takto by sa mohli aktualizovať eh, záznamy o pacientoch v skutočnom čase. Videli sme návrhy, ktoré umožňujú pacientom vybrať si, v ktorej krajine si zvolia poistenie. Teda v tomto smere by boli veľmi prínosné elektronické údaje. Predložil som eh, niekoľko pozmeňovacích návrhov uberajú sa zhruba týmto smerom, ale je tu potreba venovať zvyšenú pozornosť tomu, ako sa tieto údaje, ktoré sa budú elektronizovať, spracovávať. Mali by sme stanoviť nejaký uniformný štandard pre spracovanie týchto elektronických údajov a dokumentov. Ide o citlivé údaje. Isté, že je potrebné pozorne zvážiť eh, taktiež štruktúru ústav zdravotnej starostlivosti, nemocníc. Eh, sú isté osobitosti v členských štátoch eh, a s tým môžu byť spojené aj odlišnosti v interpretácii týchto elektronických záznamov. Ak by totiž dochádzalo aj k minimálnym odlišnostiam, môže to mať aj závažné dôsledky teda voláme potom, aby sa vytvoril jednotný európsky identifikačný kód, tak aby pacienti aj firmy mohli využívať potom tieto údaje v komunikácii s verejnými orgánmi. Musíme teda stanoviť e, spoločné usmernenie pre všetky členské štáty. Ďalšia otázka, ktorá podľa mňa je v tomto smere veľmi relevantná, súvisí s tým, A tu mám na mysli toho, že komisi- komisia má právo moci upravovať prílohy. Mm, my sa domnievam, že by bolo vhodnejšie aplikovať v tomto smere bežný legislatívny postup, riadny legislatívny postup. E, predložil som celý rad pozmeňovacích návrhov, ktoré by odňali túto právomoc formou delegovaných aktov. Môžem ešte zopakovať to, že je to v súlade do veľkej miery s tým, čo navrhuje komisia. Komisia volá po výrazných zmenách. Teraz tým súvisia delegované akty a taktiež spoločné usmernenia. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Rossi. Teraz prejdeme k tejmi spravodajcom. Na mene skupiny EPP dostáva kolegyňa Antonescu slovo. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Finančný nástroj, ktorý schválila komisia, má potenciál vyriešiť problém, ktorý doposiaľ obmedzovala možnosť vytvorenia silnej infraštruktúry. V súčasnosti Investície do týchto rozsiahlých sietí nie sú dostatočné, je tu nedostatok konkurencie, verejné služby sa rozvíjajú e, iba v malej miere a nie sú interoperabilné, pretože technologické riešenia sú jednotné. Využívanie iba štruktúrálnych fondov e, a inovácií v digitálnych službách e, a iba formou pilotných projektov nám neumožní dosiahnuť dostatočnú mieru šírenia digitálnych služieb z celkového rozpočtu 9,2 miliardy je určených na siete a služby, pričom by sme potrebovali minimálne 270 miliard eur. Preto si myslím, že tento mechanizmus e, sa musí vnímať ako doplnenie k stimulom verejných a súkromných investícií, a myslím si, že projekty PPP by boli vhodnou formou, ako poňať tieto služby, najmä v detských oblastiach, aby sme sa vyhli výlučnému využívaniu iba súkromných investícií. Čo, čo sa týka infraštruktúry, tu by finančná podpora sa mala sústredovať na mm, malú a strednú hustotu, kde súkromní investori neinvestujú, pretože tam nie je vysoká návratnosť týchto investícií. Je dôležité uvedomiť si, že finančná podpora by nemala viesť k narušeniu hospodárskej súťaže. Mali by sme e, zabrániť diskriminačným politikám, aby sme e, znížili rozdiely medzi tradičnými zavedenými poskytovateľmi a novými, najmä čo sa týka vysokorýchlostného internetu. Je taktiež dôležité, aby tie projekty, ktoré budú mať financovanie, dodržiavali technologické princípy neutrality to je nevyhnutné pre túto otvorenú sieť a taktiež potrebujeme ďalšie informácie o využívaní nových nástrojov a o ich pákovom efekte. Pretože je potrebné zabezpečiť dostatočnú koordináciu prostriedkov, ktoré sa poskytujú na základe tohto nariadenia aj na základe iných iniciatív, aby sme zabránili duplikácii úsilia alebo aby sme nepozabudli na niečo je dôležité, aby aj menej rozvinuté regióny mali možnosť využívať štruktúrálne fondy a kohezné fondy, ako aj e, CF na vysokorýchlostné internetové služby. Čo sa týka za, e, projektov v spoločnom záujme v oblasti digitálnych služieb, tu komisia zapracovala do balíčka o elektronických e, službách aj elektronické zdravotnícke služby a to chcem oceniť pozmeňovacie návrhy 12, 13 a 14 spravodajcu, pretože si uvedomujeme, že žiadosti o zdravotnú starostlivosť sú čoraz dôležitejšie, respektíve elektronické záznamy o zdravotnej starostlivosti sú čoraz dôležitejšie v súčasnej dobe. Je potrebné aj legislatívne upraviť toto prostredie. Bolo by zaujímavé dozvedieť sa, prečo komisia nenaplánovala v tejto súvislosti aj elektronické životné prostredie. Myslím si, že vzdielanie informácií v Európe o životnom prostredí v elektronickej forme podľa mňa má svoje opodstatnenie a má už aj dejné opodstatnenie. Právomoci v tomto smere, ktoré súvisia s projektami v spoločnom záujme, sú veľmi rozsiahlé. Je tam veľká miera možností upravovať. Je to oblasť, ktorá sa veľmi rýchlo rozvíja je potrebné vytvoriť flexibilný nástroj, ale taktiež zabezpečiť právnu istotu a predvídateľnosť investícií. Preto by sme mali veľmi pozorne zvážiť mechanizmus kontroly kompetencií. Ďakujeme pani Antonesku. Pani Rozbach ďalej. Ešte Vittorio Prodi. Takže dostal slovo Lina, Linda McEwen, ktorá zastupuje Vittoria Prodyho. Okay. Yeah, yes, thank you, Chair. Yes, Mr. Prodi can't be here this afternoon, but he has asked... Ďakujem pekne, kolega tu dnes nemôže byť popoludní, ale požiadal ma, aby som jeho mene predniesla nasledovné. Danievame sa, že Využívanie vysokorýchlostných eh, sietí bude prospešné znižovanie nákladov, poskytovanie eh, služieb a prekonanie digitálnej eh, priepasti v Európe, najmä v detských oblastiach. Príloha návrhu komisie zdôrazňuje celú škálu služieb, ktoré by sa zlepšili pre našich občanov. Mám však isté obavy, ktoré súvisia s tým, čo sa spomína v prílohe, najmä konkrétne nedostatok v rozlišovaní priorít, zatiaľ čo tri okruhy horizontálne priority, vysokorýchlostné siete a servisné štruktúry sú zabezpečené, nie je naznačené, ktoré oblasti vníma komisia prioritne. Pri zvažovaní ďalších politických oblastí, ako napríklad oznámenie komisie o regionálnej politike, digitálna agenda pre Európu, ďalej ciete, ktoré sú stratégie 2020, podčiarkujú význam týchto prvkov. Ak nedané návrhy rozpočtu e, sa, podporu, sa držia tých vlakových iniciatív, myslím si, že projekty, ktoré sa tu pomenúvajú, sa taktiež e, môžu e, opustiť e, a to svojvoľne mali by sme vnímať prioritne predovšetkým hlavné infraštruktúrne projekty, ktoré vytvárajú priestor pre inteligentné siete a taktiež e, pomáhajú všetkým našim regiónom prispôsobiť sa v oblasti technológií aktuálnemu dianiu. Taktiež by sme mali zvorazniť e, vysokorýchlostný internet pre všetkých, ďalej výskum, inovácie, kvalita života našich občanov, verejné služby, udržateľná nízkohliková ekonomika. Zaujímalo by ma, prečo pán Rossi vo svojom návrhu sa e, orientuje iba na aspekty elektronickej zdravotnej starostlivosti. Podľa mňa sú aj iné oblasti, na ktoré by sa dalo sústredovať, aby sa naša spoločnosť zdynamičtila. Mali by sme napríklad zvážiť aj elektronické možnosti e, podnetia hospodárskeho sektora. Komisia vyčlenila na tieto projekty e, dosť značné prostriedky a pán Prody sa zamýšľala tým, či to nie je trošku prehnané vzhľadom na stanovené ciele. A ešte nám pripomína, že tento týždeň výbor ITRE zamietol bezplatné roamingové služby v telekomunikačnom sektore a zároveň dávame takéto obrovské sumy odvetviu, ktoré má dosť značné možnosti aj do budúcna v tomto smere. Ďalej si kladie otázku, ako zabezpečiť, aby sme dodržiavali čo najlepšie technologické postupy, aby sme neminuli 9,2 miliardy eur a investovali ich e, do zastaralých technológií. Ak dovolíte, ešte v mojom mene by som rada dodala, že keď e, sa pohybujeme v týchto vysokotechnických oblastiach, musíme byť veľmi opatrní, na čo minieme peniaze. A na základe skúseností z vlastnej praxe vieme, že verejný sektor spravidla príjma rozhodnutia veľmi pomaly a zatiaľ súkromný sektor urobil obrovské kroky vpred a už je na úplne inej úrovni, teda musíme byť veľmi obozretní v rozhodovaní o tom, na čo dáme tieto peniaze. Čo sa týka návrhu pána Rosiho o elektronických eh, zdravotných záznamoch. Myslím si, že by sme nemali zavádzať takéto rozsiahle elektronické programy v Veľkej Británii. Takéto snahy sa ukázalo byť ako veľmi komplikované, veľmi nákladné a napokon zlyhali. Myslím si, že tá na európskej úrovni by to bolo ešte nákladnejšie a komplikovanejšie. Musíme naozaj zvážiť výhody takéhoto kroku. Eh, nie tak eh, mnoho občanov zase hľadá Mm, a vyberá si krajinu, v ktorej si zvolia zdravotnícke služby. Myslím si, že teda digitalizovať tieto služby iba pre takúto hrstku jednotlivcov podľa mňa nebude celkom rozumné v týchto neľakých časoch. Mali by sme to teda veľmi pozorne zvážiť. Viete, že viem, že je v tomto smere veľmi silná lobby, ale predsa mali by sme byť opatrní. Ďakujeme pekne. Teraz sme skupiny ECR a na rozbách. Thank you, Chair. Uh, I'm Ďakujem. Hovorím v mene pani Jana Kodakis, ktorá sa nemôže zúčastniť dnešnej schôdze. Vo všeobecnosti naša skupina oceňuje tento návrh a vníma ho ako výrazný krok vpred na zefektívne jednotného trhu. Krem toho, tieto osobitosti podľa nás môžu pomôcť eh, v zlepšení elektronických eh, služieb zdravotnej starostlivosti, avšak do istej miery aj obmedzia kompetencie členských štátov. Návrhy na zlepšenie cezhraničnej spolupráce v telemedicíne, v predpisovaní liekov a v telemonitoringu formou mobilných telefónov, internetu a ďalších technológií by umožnili občanom v EÚ mať prístup k E, rýchlejšej zdravotnej starostlivosti. Tým by sme pomohli aj občanom, ktorí majú ojedinelé a zvláštne ochorenia a mať dostupnú zdravotnú starostlivosť kdekoľvek v EÚ a tým by sme im ušetrili e, prostriedky a čas. Nedostatok interoperability medzi elektronickými systémami, ktoré sa používajú v zdravotníctve, niekedy dokonca aj v rovnakej krajine, ďalej odlišné jazykové režimy v EÚ a taktiež neposkytovanie výsledkov testov. Tu môžu byť problémy v tomto smere v cezhraničnej spolupráci, teda súhlasím so spravodajcom návrhy na zriadenie minimálnej miery elektronických údajov pre pacientov, preto môžu slúžiť takémuto cieľu, iba ak bude lepšie fungovať e, celá oblasť elektronických služieb a ak sa zabezpečí aj e, oblasť e, bezpečnosti pre pacientov. Taktiež podporujeme myšlienku vytvorenia jednotného identifikačného kódu. A teraz za seba osobne môžem povedať, že súhlasím so svojou kolegyňou z SAD, keďže pochádzam taktiež z krajiny, kde sme sa snažili zdigitalizovať údaje o pacientoch Vieme, že je to veľmi komplikované. Okrem toho, hackery celkom ľahko preniknú do týchto systémov a potom majú prehľad o ochoreniach pacientov a môžu sa dostať aj k iným osobným údajom. Teda v našej krajine sme už nadobudli takúto skúsenosť aj keď digitálne informácie ako také nie sú až také zastaralé. Musíme teda byť e, veľmi e, opozretní v tom, ako budeme postupovať. Vidím, že v tomto smere je obrovský potenciál, najmä ak ide o naozaj zriedkavé ochorenie, e, v ktorom je iba málo profesorov v celej Európe, ktorí sú schopní liečiť toto ochorenie. Ale predsa by sme mali byť opatrní, ako budeme postupovať v tomto procese. Ďakujem pekne pani Anne Rozbach. Teraz dám slovo komisii. Ďakujem pekne, pani pán predseda, za slovo. Najprv by som chcel poďakovať eh, kolegom za vaše názory a pripomienky. Chcel by som takisto poďakovať aj kolegom za podporu. Aspoň tak som, aspoň tak som to pochopil, že tu existuje podpora nášho návrhu. Ešte by som možno, že sa vyjadril k niektorým vašim poznámkam. Vyjadrili ste určité obavy z hľadiska upravnenia delegovaných aktov. už nebudem teraz hovoriť detailne o tom, že čo je obsahom všeobecného jej dohody k delegovaným aktom, ktorý bol podpísaný medzi komisiou a e, parlamentom. My by sme chceli povedať, že prečo sme chceli použiť delegované akty práve v tomto prípade. Presne preto, ako povedala pred chvíľkou pani poslankyňa Linda McKeven, a to je e, nie, pretože nejde nám o to, že či e, to bude odolné na dlhé roky, ale ide o to, že táto oblasť sa mení veľmi rýchlo, to je infokomunikačné technológie, to sa mení veľmi, veľmi rýchlo. Nikto nevie del, del, pred pár rokmi, piatimi, desiatimi, o takých veľkých firmách, ktoré dnes existujú a možno, že situácia bude podobná za najbližších 5, 10, 15 rokov, preto potrebujeme e, taký nástroj, ktorý bude jednoducho e, flexibilný tak aby sme eh, mohli robiť zmeny v projektoch, aby sme mohli reagovať na to, čo sa deje práve v teréne. Takže takýto nástroj potrebujeme. No, čo sa týka toho pákového efektu, teda toho efektu synergie, eh, tu bola tu otázka pani Matonesku aj pani McEwen, McEwen ktoré sa týkalo udelovanie pros- pridelenie prostriedkov a nabalenie sa ďalších prostriedkov. Tým pádom my sa snažíme čo najviac pracovať na inovatívnych finančných nástrojoch, lebo si myslíme, že v časoch krízy a znížených verejných výdavkov je to práve ten správny postup. Lebo napríklad e, čo sme zistili, aby som uvedol napríklad e, príklad z nástroja pre sdielanie rizik. My sme tam dali pod 100 miliónov eur do tohto fondu a boli tu projekty za 600 miliard eur, ktoré sa financovali týmto nástrojom. Či toto sú napríklad tie účinky, o ktorých hovoríme, tie tie nabalovacie účinky. Nám sa podarilo vlastne získať prostriedky vo výške 6 až 7 násobku toho, čo sme my dali na rôzne investičné projekty. A toto to presne eh, je napríklad čo by mohlo priniesť širokopásmové siete, teda broadband, keď tam by sme keď my dáme na niečo 7 miliard, tak možno, že to bude celkový výdavok 50 miliard. A niektorý poslanec sa pýtal, či to nie je priveľa. My by si myslíme, že to je možno, že primálo. My by sme určite boli radi, keby sa nám podarilo zdvojnásobniť náš rozpočet. Myslíme si, že nedostatok e, peňazí, mám chýba ešte nejakých 700 miliónov eur, čo si myslíme, že by sa dali investovať do broadbandu aby sme skutočne mohli splniť tie ciele digitálnej agenty, ktorú tu máme, tých 30 megabitov do 2030, a tak aby e, sa k tomu dostali všetci občania. Takže táto medzera sa bude môcť e, čiastočne len nahradiť nástrojom Connecting Europe. Len čo sa týka životného prostredia, máme tu nie, e, niektoré služby, ktoré priamo sa týkajú životného prostredia, napríklad e, smart merače, rôzne. To, to má veľmi silný e, vplyv na životné prostredie z hľadiska spotreby energií, takisto z hľadiska znižovania znečistenia. Takže myslím, že som sa teda dotkol podstaty otázok, ktoré tu boli položené. A ďalej otázka, akým spôsobom sme vyberali jednotlivé projekty, ktoré sú v prílohe. Mali sme tri rôzne pohľady, ktoré sme skúmali, alebo tri rôzne kritéria. Cezraničný prvok, že či to už bolo hotové a pripravené na to a či už takýto pilotný projekt prebehol. Takže to boli naše kritéria. Ďakujem za slovo, pán predseda. Predseda Ehm, ďakujem pekne. Ehm, teraz ehm, ako vidím, že sa to dotýka nielen našho výboru, ale sa to týka, alebo dotýka sa to teda aj oblasti životného prostredia, oblasti verejného zdravia. Takže možno, že by ma, tým pádom ma napadlo, že možno by som sa mohol pozvať aj pani Nelly Cross, komisárku, ktorá by mohla sem prísť, lebo ona má na starosti práve tú digitálnu agendu, pretože je tam veľmi veľa otázok, ktoré s tým súvisia, že táto téma je naozaj veľmi, veľmi komplexná. Týmto sme vlastne ukončili rozpravu a ak tu bude taká túžba, tak by som ešte mohol dať pánovi Rosimu slovo, aby teda uzavrel toto svoje stanovisko. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že ste pripravili výborný návrh. Ja by som teda chcel poďakovať komisii, teda komisii za tento návrh, aj to, za to, že teda navrhli delegované akty Dobre, tak e, prediskutujeme ešte toto, túto možnosť, respektíve toto otázku delegovaných aktov. Ja som rád, že som tu dostal podmienujúce návrhy od kolegov. Dotknem sa, alebo uvedol by som teda len dve veľmi stručné reakcie. Um, jedna vec je to, čo povedala Linda McEwen, že mm, sa obávate o, toho, o citlivosť údajov, že sú v prípade verejného zdravia, že sa tu zverejňujú informácie a iste záleží to tiež že situácia rôzna v jednotlivých členských štátov a ako sa nakladá s týmito údajmi, to je iste, je otázka a vo vzhľadom k tomu, že máme tú slobodu pohybu, tak každý deň sú milióny európskych občanov v pohybe, cestujú ehm, za hranice, niekedy je to len na krátku dobu, ale keď budú ehm, mimo svojho ehm, domova a ochorejú, tak tiež majú právo na zdravotnú starostlivosť e, a tým pádom sa ich údaje dostanú. A to sú podstatné veci. Napríklad e, je tu otázka možnosti darovania orgánov a podobne. Nesmieme teda premeškať takéto možnosti. Takže Často je napríklad aj takáto spolupráca medzi krajmi dôležitá z hľadiska toho, že je, je potrebná taká, či, taký či onaký typ krvi a podobne. Takže e, keď budeme dávať či príliš to prísne, tak by sme mohli prepásť rôzne príležitosti. Um, Takže ja by som bol teda skôr, aby sme tu na, na prvom mieste e, preferovali, postavili človeka, osobu ako takú. A jeho vzťah s verejným mojou správou, to je veľmi dôležité. E, sú to viaceré pozmeňujúce návrhy ďalej, čo sa týkajú z nich e, otázok. Niektoré z nich môžem podporiť, niekto teda nie. Takže ďakujem aj Anne Rozbach za viaceré pozmeňujúce návrhy. E, dúfam, že sa nám podarí vyriešiť mnohé otázky alebo mnohé mnohé návrhy teda tým, že pripravíme návrhy, Ďalej sú tu napríklad návrhy, ktoré sa týkajú zdravotného poistenia, že je niekto poistený v jednej krajine a teraz vycestuje do inej krajiny. Je rozdiel, že či tam ide ako turista, alebo tam ide ako pracovník a podobné veci tam takisto boli k tomuto pozmenujúce návrhy. Ďalšie kolega predložil návrhy, ktoré sa týkali poskytovania alebo zdieľania informácií o životnom prostredí si navzájom, to je tiež e, s tým súhlasím. Ďalej, že je potrebné využívať maximálne tie fondy, ktoré sú k dispozícii v prípade životného prostredia. Ďalej ešte tu sú návrhy od Lindy, ktoré sa týkajú toho, aby sa niektorým veciam venovali, udelili vyššie priority. Takže o týchto všetkých otázkach určite budeme diskutovať na stretnutí s deňovými správodajcami. E, skôr sa musíme rozhodnúť o tom, že či chceme mať tie delegované akty, alebo chceme my mať tú právomoc v parlamente, alebo to ponecháme celé na komisiu ale verím, že sa nám podarí dosiahnuť spolu dohodu predseda. Ďakujem pekne. Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 9. marca o 12. a potom 25. 26. budeme mať diskusiu tu. Potom je geštým výborom je výbor e, pre, život, pre priemysel. E, to, tam sa o tom má e, prediskutovať v novembri a hlasovať sa o tom má v januári 2013 v plene, takže nám je dosť dostatok času, aby sme aj túto vec prejednali aj s komisárkou, ktorá má na starosti e, digitálnu agendu a tým pádom budeme môcť e, prejednať aj iné veci, sa tu spomínalo GMES a podobne. Takže ďakujem pekne a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu, to je bod číslo 20 a tu máme vykonávanie rámcovej e, smernice o, odpo- o odpade. Dnes máme výmenu názorov so zástupcami komisie. Je tu pán Rasia Borges, ktorý navrhol minulý, tý, minulý rok ešte navrhol, že by prišiel sem medzi nás a predstavil nám, ako vlastne to by malo byť a ako si to komisia teda predstavuje, takže nech sa páči, komisia má, teda, máte teda slovo, aby ste nám to uviedli. Thank you, thank you very much, uh, uh Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. E, tiež aj ďakujem aj, že ste dali mne možnosť e, hovoriť o vykonávaní rámcovej smernice a odpade. Ako viete, toto je jadrom európskej legislatívy a niektoré z najväčších mm, porušovaní noriem pre životného prostredia práve spadajú do oblasti odpadu, takže je to veľmi výrazná téma. Ja by som vo svojej prezentácii chcel uviezť tie, ktoré najdôležitejšie body smernice o odpade, potom budem identifikovať tie e, no, výzvy, pred ktorými stojíme z hľadiska implementovania a vykonávania smernice a potom, že čo by sme teda chceli e, podniknúť na riešenie týchto výziev. Eh, ja by som ešte chcel spomenúť, že implementácia legislatívy o, odpade, o odpade je podstatnou časťou eh, našej práce alebo podstatným zákonom. Je, má to veľký význam pre eh, tvorbu pracovných miest, takisto pre životné prostredie, má to význam pre celkový tento priemysel a takisto aj um, malo by to celé viesť k novým 400 tisícom pracovných miest a takisto by to malo viesť výraznému, výraznej redukcii emisie skleníkových plynov. Smernica o odpade má veľmi široký rozsah platí tak na odpady, ktoré nespadajú pod iné legislatívy, ako napríklad smernica o elektronickom odpade a, alebo o vozidlách. Avšak ja sa teda dotknem, alebo budem sa obmedzovať len čisto na komunálny odpad, aby sme teda sa vyčlenili sme z tejto diskusie momentálne pre účel tejto prezentácie e, priemyselné odpady. Ide tu o to, lebo z kvantitatívneho hľadiska je to jeden z najdôležitejších odpadov, e, tvorí asi jednu tretinu celkového odpadu, ktorý vzniká v Európskej únii. Ďalej, po druhé, komunálny odpad je vynikajúcim meritkom výkonnosti e, v členských štátoch, pretože o týchto veciach máme veľmi dobré údaje a štatistiky za dlhšie obdobie. A po ďalšie, keď keď sa zavedie efektívny systém likvidovania alebo zneškodňovania odpadov, komunálneho odpadu, tak e, potom sa už v členských štátoch väčšinou stáva väčším problémom práve priemyselný odpad. Takže čo sa týka tejto smernice, táto je pomerne komplexnou, komplexným kúskom legislatívy, je to zložité jednak z hľadiska hierarchie aj z hľadiska prevencie. Čiže hierarchia odpadov to je podstatná časť, to znamená, že je, to musí byť riadené dobrými manažerskými rozhodnutiami na úrovni členských štátov a po, podľa tejto hierarchie je najlepšie samozrejme prevencia, najlepšie by malo byť teda obnova alebo recyklácia. Um, a až potom by malo nasledovať e, spalovanie, čiže teda spalovanie je úplne na konci ako tá najhoršia možnosť e, zneškodňovania odpadov. Potom máme recyklačné ciele, ktoré sa týkajú osobitne pre e, domový komunálny odpad. Tento cieľ je záväzný a je formulovaný takým pomerne prísnym spôsobom v smernici. Viac menej zavezuje členské štáty, aby recyklovali 50 ehm, od komunálneho odpadu do roku 2020. Ešte by som chcel povedať, že máme tu aj celkom dobré štatistiky k to, o spracované alebo správe odpadu. A štatistiky nám mal som pripravenú e, tabulku o údajoch z roku 2009, avšak nejaký problém technický bol, takže sa nám zatiaľ nepodarilo to vytlačiť, aby som vám to poskytol, e, aby ste to mohli vidieť. Toto, tá tabulka odráža údaje, ktoré získal Eurostat a keď sa na to pozriete, tak e, obraz, ktorý tam sa vám naskytne, je varovný. varovný v roku 2009 na skladky. Teda tá, to je skladka, teda je tá najhoršia možnosť. Um, ehm, 38 celkového e, komunálneho odpadu skončilo na skládkach. Avšak e, dobré správy sú, že už e, sa trošku ten európsky priemer z hľadiska recyklácie nebol ta, ešte ta, taký veľmi vzdialený tým 50, tomu 50 cieľu. Zatiaľ je to 42%, 42% komunálneho odpadu v roku 2009 v rámci európskeho priemeru sa recyklovalo. Čo je však varovné, je, že sú tu veľmi veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Môžeme teda rozdeliť to na tri skupiny členských štátov. Prvá skupina je je skupina tých, ktorí majú veľmi dobre, si dobre počínajú, kde sú skladky menej ako percent, 20% a obnova viac ako 80%. To je Belgicko, Dánsko, Nemecko, Luxembursko, Rakúsko, Švédsko. Toto sú je prvá skupina. A v princípe tieto krajiny by nemali mať ani veľké problémy s tým, aby dodržali normu toho hierarchie odpadu a splnili tiež aj ten recyklačný limit. E, problém možno je, niektoré členské štáty možno e, majú trošku väčšie spalovacie kapacity e, než recyklovacie kapacity. Ďalej je tu skupina takých strednej úrovni, od no 20 do 65 majú e, skladky Španielsko, Francúzsko, Irsko, Taliansko, Portugalsko, Slovinsko a UK, Spojené kráľovstvo. Tieto krajiny jednoducho budú musieť tiež e, zlepšiť svoj systém takže budú musieť e, trošku vyriešiť aj niektoré miestne a regionálne problémy, ktoré sú v niektorých prípadoch veľmi, veľmi akutné a veľmi závažné. A napokon máme skupinu tých e, zlých. Nie je to prekvapujúce, že v tejto skupine sa nachádza všetkých EU 12 členských štátov s výnimkou Slovenska. a v týchto krajinách je to um, tam spadá aj Grécko, teda odpady na skladkách sú 70 až 75 teda odpadu ide na skladku a v týchto krajinách je treba jednoducho dramaticky zmeniť systém zneškodňovania odpadov, aby jednoducho sa odišlo od toho od skladovania na skladkách a zvýšil sa podiel recyklácie. Teraz sa vraciam k, teda k pointe mojej um, prezentácie. Čo teda treba robiť? Samozrejme, že žiaden zázrak, e, zázračné riešenie neexistuje, len tu niekoľko máme úloh, ktoré už, na ktorých už pracujeme. Čiže keď chceme, aby táto smernica o odpadoch bola dobre vykonávaná v členských štátoch, to je prvá, prvá úloha. E, termín vy, vy, na transponovanie vypršal v decembri 2010, ale žiaľ je niekoľko členských štátov, ktorým sa to nepodarilo doteraz transponovať a implementovať. Dúfame, že keďže už e, je proti ním spustené konanie za nedodržiavanie, tak veríme, že sa to už e, čoskoro zmení a splnia legislatívu. Potom musíme overiť, že či tieto opatrenia skutočne aj vyhovujú smernici. Toto je niečo, čo budeme robiť v druhej polovici tohto roku a ak to bude potrebné, e, budeme spúšťať potom sankcie v roku 2013 proti týmto členským štátom. Okrem týchto smerníc musia členské štáty prijímať plány na riadenie odpadu a programy na prevenciu odpadov. To znamená, aj treba efektívne implementovať smernicu je takisto je potom dôležité, aby komisia skontrolovala obsah týchto plánov a aj zároveň ich eh, vykonávanie či plnenie. Žiaľ, komisia nie je celkom dobre vybavená, aby mohla pripravovať e, tieto úlohy. Je potrebné pripraviť programy na prevenciu odpadu a na manažovanie odpadu. A môže komisia ich len preveriť toto je jeden z dôvod, pre, dôvodov, prečo sme aj my analyzovali viaceré možnosti, akým spôsobom môžeme my posilniť naše schopnosti monitorovať tieto plány. E, vytvorenie Európskej agentúry pre odpady bolo jedným z riešení, ale my sme prišli k záveru, že bolo by efektívnejšie, keby sme to ponechali na existujúcom orgáne, ktorý tu máme Európsky úrad životného prostredia, agentúru pre životné prostredie a je, dobre, oni by mali pripraviť nejaký projekt modelového, um, modelovej riadenia odpadu pre aby mohli poskytnúť um, vlastne určité pokyny alebo usmernenia, ako by to malo vyzerať. A my taktiež um, budeme šíriť uh, informácie z hľadiska toho, aké sú najlepšie osvedčené postupy. Všetko toto naznačuje, že je potrebné zvýšiť eh, sa zodpovednosť, ehm, potom je potrebné zvýšiť ehm, kuty za, ehm, za za ukladanie odpadu na skladky a podobne, sú pomocou rôznych eh, vyšších daní a podobne. Um, tak toto, to by tiež malo viesť k lepšiemu výkonu zo strany členských štátov. Tiež sa budeme snažiť tlačiť aj členské štáty, ktoré nemajú taký dobrý výsledok, aby lepšie využívali potom aj rôzne ekonomické nástroje teda a tiež je zaujímavé, že v časoch ekonomickej krízy a fiskálneho šetrenia sa práve využívanie ekonomických nástrojov môže zabezpečiť um, miestnym samozprávam extra príjem. Napokon je jasné, že financovanie z Európskej únie, konkrétne v tomto prípade z kohezného fondu, to môže hrať veľmi dôležitú úlohu pri zlepšovaní um, úrovne či kvality um, zneškodňovacích možností v jednotlivých členských štátoch a preto je veľmi dôležité, aby naozaj sa tieto prostriedky využili pre tieto účely na teda zlepšenie riadenia odpadov a je podstatné, aby sa tie prostriedky využili efektívne, správne a tým by sa mohla lepšie uplatňovať aj európska legislatíva v oblasti odpadov tak ako je uvedené aj v cestovnej mape, financovanie by malo ísť na, hlavne na projekty, ktoré sú na tej hierarchii vysoko a veľmi obmedzenejšie na tie, ktoré sú v tej hierarchii nižšie Ďalej, čo sa týka finančného rámca, sa predpokladá, e, že sa zavedie určitá podmienenosť ex ante, aby sa overovalo, že či podmienky, ktoré, projekty, ktoré boli predložené na projekt, či spáň, splňajú um, legislatívu EÚ. Týmto som sa, pán predseda, dostal k záveru svojej prezentácie. možno by bolo užitočné, keby neviem, teraz som prešiel aj cez viaceré otázky, ktoré boli predložené. Mám, mám pokračovať teraz ďalej tými otázkami, alebo predseda? Ďakujem pekne pán Garcia, za vašu naozaj vyčerpávajúcu prezentáciu. Sú medzi tým medzi otázky, takže ja vám dám možnosť eh, na nej zodpovedať, ale medzi tým sa prihlásila Anna Rozbach, potom Karla Florenc, potom Jutta Hauk a ešte vidím Richarda Zebera. A začneme s Annou Rozbach. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za vaše naozaj jasné stanovisko, aj za to, že ste nás jasne uviedli, aká je budúcnosť. Pre mňa je to veľmi dôležitá vec. Ja sa snažím pracovať na tom. My, ja, ja som z Dánska, takže my sme jedným z tých dobrých chlapcov v tom vašom eh, eh hodnotení a ja vidím odpad nie ako odpad, ale ako zdroj. Takže mám na váš otázku, aký je názor komisie na, nedostatok, na efektívnosť, respektíve na jej nedostatok e, v členských štátoch a e, v touto smernicou, ktorá by mohla pomáhať e, bojovať s morským alebo námorným odpadom, napríklad aj tým, že ide mi konkrétne o odpad, ktorý rieky prinavádzajú do morí. To je moja prvá otázka. A potom ďalšia otázka otázka, um, či sa nemôžeme sústrediť viac na to recykláciu s tým, že kedy sa v mnohých krajinách začnú dívať tiež na odpad ako na zdroje. Teda, ďakujem pekne pani Rozbach, teraz Karl-Heinz Florenc, po ňom za ja, Júta Hauk. Ďakujem pekne. Ja som chcel predložiť um, písomnú otázku. Respektíve, ja som už predložil písomnú otázku, na ňu by som chcel teda dostať odpoveď. Ehm, dobre, teraz Júta Haug. Ja by som chcela sa dotknúť práve toho, čo hovoril pán zastupca komisie, ktorý hovoril o tom, že by bolo rozumné, keby sme tu mali agentúru pre odpady. Nuž, má už komisia aj nejaký právny základ eh, pre takúto agentúru? Pretože potom by sme potrebovali eh, príslušný eh, riadny návrh. Alebo by komisia už vyšla, že by nejakým spôsobom, alebo pracuje už o zmene nariadenia, o zriadení agentúry pre odpady. A ak áno, tak ako to vyzerá? A chcela by som povedať jedno, že či to bude to, či oné, pretože ja si myslím, že komisia jednoducho tú úlohu, ktorá pôvodne vašou úlohou je, teda to znamená e, e, robiť úlohu policajta pri presadzovaní environmentálnej legislatívy a konkrétne zákona v tomto prípade o odpade v členských štátoch. Vy sa tým pádom zbavíte svojej úlohy, a chcete si vytvoriť akúsi agentúru pre životné prostredie alebo pre odpady, alebo jednoducho pozmeníte úlohy tejto agentúry, ako sa to de facto technicky dá vyriešiť. To by som chcela naozaj veľmi dobre vedieť. Predseda, ďakujem pekne, Jute Haung, a teraz dám slovo Richardovi Zeverovi Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa môžem pripojiť e, k Jute, Jute Haug, pretože ja som proti tomu, aby sme tu zriadili osobitnú agentúru. Chcel by som sa teda komisie spýtať, že čo doteraz urobila preto, aby podporila členské štáty aby tieto ciele, tie spoločné ciele, aby mohli dosiahnuť. Čiže čisto prakticky, technicky, čo im čo teda treba e, ako sa vlastne, hovorilo sa to o tom, že sa majú vytvoriť siete, ale ako to má technicky vyzerať, aby si navzájom mohli pomáhať a potom teraz tá výzva komisie, e, že prostriedky z kohezného fondu by sa mali využiť na toto, to určite nie je celkom v poriadku. E, túto by som chcel hovoriť. Z Čiže e, teraz by som chcel povedať, že e, tie krajiny, ktoré tu sú uvedené ako tie, čo nesplňajú, teda Bulharsko a podobne, tak tie nie sú schopní čerpať tieto prostriedky. Čiže peniaze sú jednoducho na stole a jednoducho týmito e, podmienky pre spolufinancovanie nie je možné, aby sa táto krajina môže k tomu dostať. Čiže my musíme týmto krajinám urobiť niečo také, aby jednoducho nemuseli vôbec spolufinancovať, ako napríklad tak ako teraz pre Grécko, že oni majú len 5-percentné spolufinancovanie nie. na to nepotrebujeme predsa ešte extra agentúru, takže ja už potom nechápem, že na čo by takáto agentúra vôbec mala byť. E, takže um, bolo by dôležité, aby komisári Han a Potočník spolupracovali, aby tie peniaze, ktoré na stole sú, aby naozaj išli tam, kam ich treba. Ďakujem pekne, hovorí predseda Richardovi Zeberovi a teraz dávam slovo Nikolasovi Kole... Kolerosovi. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εκ μέρους της ομάδας των Πράσινων στα επόμενα θέματα. Ďakujem. Ήθελα να ε, πω ότι... Sa tejto otázke venujem a pochádzam z krajiny, ktorá naozaj e, patrí medzi tých e, zlých e, žiakov, to musím jasne povedať. A chcel by som vedieť, že či by nám komisia mohla povedať, že um, ako dlho v súčasnej kríz, počas súčasnej krízy môžeme tieto veci presadzovať. Na druhej strane ak e, ste e, vieme o to, ako to momentálne vyzerá v Atike prebieha veľmi veľa práce na báze dohody, ale od roku 2002 je to tak, že práce, ktoré boli financované pomocou európskych peňazí, tak sa na, musí sa pokračovať v tom, čo sa začalo um, pokračovať ďalej a že či môže komisia nejakým spôsobom toto ovplyvniť. Um, už iš Lietuvo. Chcem poďakovať komisii za prezentáciu. Zastupujem Litvu. Som teda z krajiny, ktorá si nepočína veľmi dobre ohľadom svojho odpadu, hoci e, s ľutosťou e, pozerám na tieto údaje. V našej krajine prebiehajú diskusie, Zamýšľame sa nad tým, prečo systém nefunguje dobre. A chcela by som položiť komisii otázku, respektíve aké otázky zvyčajne dostávate od 12 nových krajín ohľadom tejto smernice. Sú to nejaké systematické problémy a aké sú dôvody členských krajín?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 Vykonali ste už prieskum v 22 členských štátoch a aj v niektorých susedných štátoch týchto konkrétnych členských štátov. A pred rokom ste v správe napísali, že cezhraničný transport odpadu z jednej petiny je protiprávny. Chcem sa teda preto opýtať, čo presne komisia robila v tomto smere v minulom roku a čo plánujú robiť do budúcna, či už má nejaký konkrétny návrh v tomto smere. A v tejto správe, ktorá bola zverejnená pred rokom, sa možno dočítať, že väčšina členských štátov vykazuje stagnujúcu úroveň spracovania odpadov alebo rastúcu. 27 členských štátov vyprodukovalo v rokoch 2006 až 2008 o 10 menej odpadu. Je potrebné vykonať ďalšie analýzy, do akej miery tento pokles sa dá pripísať finančnej kríze, alebo či došlo k zmene v zhromažďovaní údajov, alebo či naozaj došlo k výraznému zlepšeniu spracovania odpadov. Teda chcem sa opýtať, či tá otázka, ktorú ste si položili vo vašej vlastnej správe, či ste boli schopní odpovedať na ňu v minulom roku a aké pokroky zaznamenala komisia v oblasti prevencie vzniku odpadu a taktiež v oblasti opätovného zhodnocovania odpadu. A aké konkrétne opatrenia plánuje komisia do budúcna? Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz Frida Bepes. Ehm, Ďakujem, pán predseda. Som Veľmi rada, že tu máme údaje od komisie. Domnievam sa, ak si správne pamätám, že pri revízii tejto smernice sme sa na to pozreli a spolu s desiatimi novými členskými krajinami, ktoré pravdepodobne budú potrebovať viacej času, aby dosiahli tento cieľ, je tam sedem tzv. starých krajín, ktoré sa pohybujú na úrovni európskeho priemelo Grécko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko a Írsko. Teda krajiny, ktoré si nepočínajú veľmi dobre, povedali ste to na začiatku, musia tieto cieľe dosiahnuť, musia smernicu implementovať. Bolo by to zdrojom viac ako 400 tisíc pracovných miest a ja si kladím otázku, na čo tieto krajiny čakajú, aký majú problém. Oni potrebujú tieto pracovné miesta a nerobia nič, aby implementovali a transponovali túto smernicu. Čiže keď počúvam komisiu, že chce vypracovať viac legislatíve, šíriť osvedčené postupy do ďalších krajín, poplatky za skladky. My to robíme od 70. rokov a sme jedným z tých lepšie, lepších žiakov v triede. Ako to, že ostatné krajiny nie sú vedené k tomu, aby tieto opatrenia príjmali? A na záver otázka na komisiu, či má k dispozícii nejaké regionálne štatistiky, napríklad v Belgicku máme uh, Flámsko, Valonsko, tie majú autonómne právomoci ohľadom uh, riadenia odpadu a ja by som rada um, vedela, poznala nejaké regionálne detaily. Ďakujem pekne. Pán Gebrandy, ako posledný. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám otázku, ktorá sa týka uh, úlohy súkromného sektora v riadení, men, e, v riadení odpadu. E, rastúce ceny zdrojov znamenajú, že odpad sa čoraz častejšie pokladá za cený zdroj, nie za niečo, čo sa musíme zbaviť. Sú to obrovské investície, kapitál, do, ktorý sa investuje do recyklačného priemyslu, veľké obchodné príležitosti, a dokážem si predstaviť, že to urýchli proces implementácie európskej legislatívy o odpade a kladem si otázku, čo komisia robí, aby stimulovala súkromný sektor a či Európska investičná banka je toho tiež súčasťou, pretože veľmi často sú potrebné veľké investície na to, aby sa vytvorili tisíce pracovných miest, ktoré sa majú vytvoriť. Ďakujem. Und da möchte ich der Kommission das... Ďakujem. Dal by som teraz slovo komisii, aby odpovedala na otázky, ktoré tu boli položené. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Urobím maximum, hoci mám pocit, že tento dlhý zoznam otázok ma presahuje. Pokúsim sa na ne odpovedať v rovnakom poradí, ako boli položené. Dúfam, že sa nepomýlim, pretože tie otázky išli veľmi rýchlo. Takže prvá sa otázka pána Rozbacha. E, námorný odpad. Či tu je nejaké prepojenie s európskou legislatívou? Celkom iste áno. Problém je to, že že z nejakého dôvodu určité druhy odpadu sa vymykajú e, systému riadenia odpadov a teda končia na mori. Celkom iste je tu potrebná lepšia implementácia e, odpadovej legislatívy, aby sme vyriešili tento problém námorného odpadu. A ďalšia otázka sa týkala potenciálu lepšieho riadenia odpadu, aby sa dosiahla lepšia efektívnosť a potom už som to naznačil vo svojej prezentácii. Implementácia odpadovej legislatívy je nevyhnutnou alebo kľúčovou súčasťou efektívneho využívania zdrojov. Odhaduje sa, že úspory, ktoré vyplynú z implementácie, budú vo výške 72 miliard eur ročne čo určite je značná suma. Pán Florence hovoril o Čiže jeho otázka hierarchie odpadu a implementácia a interpretácia tejto oblasti, tejto časti smernice. Uvedomujeme si, že sú tu určité problémy. Kontaktovali sme niektoré členské štáty a, ako som už povedal vo svojej prezentácie, budeme pokračovať v plnom súlade s pravidlami e, teda kontrolovať transponovanie všetkých pravidiel e, začneme koncom roka, ak to bude potrebné. Začneme postup pri porušení pravidel. Druhá otázka pána Florenca sa týkala sebestačnosti to sa týka naozaj skôr konkurencie schopností súkromných a verejných eh, spoločností v riadení odpadu. Smernica, rámcová smernica o odpade neobsahuje špecifické ustanovenia o tejto veci, ale Tí kolegovia z DG pre hospodárskú súťaž samozrejme pokračujú vo svojej práci, aby zistili, či niektoré členské krajiny eh, náhodou, alebo či teda dodržiavajú tieto členské krajiny európsku legislatívu ohľadom hospodárskej súťaže. A potom tretia otázka sa týkala odpadných agentúr. O tom som hovoril a v tejto fáze nemôžeme nechceme vytvoriť novú agentúru pre odpadnový orgán a našim úmyslom je pracovať spoločne s s Európskou agentúrou pre životné prostredie. Podobná otázka zo strany pani Haug. Nemáme v pláne zaviesť nejaké zmeny v nariadeniach, e, ktorými sa vytvára Európska agentúra pre životné prostredie. Podľa nás súčasný mandát znamená, že agentúra môže urobiť veľa v kontrole, v monitoringu situácie v členských krajinách. Táto práca nám pomôže vo vykonávaní našich povinností funk- vo funkcii eh, garanta zmluv môžeme monitorovať súlad s európskymi zákonmi a celkom iste nechceme delegovať tieto základné funkcie niekomu inému. otázka na to, čo robí komisia, aby boli použité väčšie prostriedky na podporu riadenia manažmentu, teda riadenia odpadu v členských krajinách a môžem vás ubezpečiť, že pracujeme e, s generálnym riaditeľstvom Regio, aby sme dosiahli ten cieľ, že viac prostriedkov sa použije na podporu implementácie legislatívy o odpade. Domnievam sa, že dosiahneme pokrok v tejto oblasti. Taktiež špecifika Grécka. Grécko už teraz patrí celkom jasne medzi tých najhorších žiakov. Myslíme si, že je dôležité, aby sa znížila ich závislosť na skládkach a z dlhodobého hľadiska podľa nás tu mm, nie je takáto možnosť, ktorá by bola drahšia, teda nejaká alternatíva e, skládok. E, podľa nás je to práve naopak a v podstate e, sa tu premrhávajú cenné zdroje, ktoré sú obsiahnuté v odpade. Ďalej otázka pani Morkunajte. Prečo nové členské krajiny majú problémy s implementáciou legislatívy o odpade. Je to nová výzva pre nové členské krajiny. Spomedzi tých najlepších európskych krajinách, tak tam im trvalo 20 rokov, kým sa tieto krajiny dostali do súčasnej situácie. Nové členské krajiny by mali byť e, schopné využiť tieto skúsenosti ehm, od ostatných členských krajín a ja sa domnievam, že s podporou a finančnou asistenciou Európskej únie to bude možné, aby napredovali celkovo veľmi rýchlo. Eurostat už má k dispozície posledné štatistiky o riadení odpadu a zdá sa, že niektoré členské krajiny ako Poľsko, Slovensko za jeden rok urobili značný pokrok, pokrok v zväčšení objemu recyklácie odpadu. Otázka pána Adara. Ale ja nedokážem po sebe teraz prečítať. Takže pôjdem na ďalšiu otázku a k pán Ader dovolí, tak e, poprosím ho, aby zopakoval svoju otázku neskôr. Ďalšia otázka, pani Repols. Prečo je situácia zlá aj v starších členských krajinách? Áno, v mnohých členských krajinách konštatujeme um, iba priemerné výkony, ale musíme brať do úvahy, že toto je nová legislatíva a lehoty transponovania tejto smernice E, to bol december 2010, teda hraničný termín a v predošlej legislatíve neboli recyklačné ciele, neboli tam právne záväzné e, nástroje e, hierarchie odpadu. Ďalšia otázka, ktorú položila, sa týkala regionálnych štatistík. Pre niektoré členské krajiny, hlavne pre Belgicko, vieme, že Flámsko a Valonsko majú oddelené správy, ktoré podávajú Eurostatu, ale v ostatných členských krajinách, hoci tie majú regionálne štruktúry, štatistiky sa prezentujú v konsolidovanej forme. Posledná otázka pána Gebrandyho čo ro- robíme na stimuláciu fi- um, súkromného sektora. Máme pocit, že súkromný sektor nepotrebuje veľké stimuly. Riadenie odpadu znamená biznis, takže sektor recyklácie potrebuje dobré sú dobré regulačné um, prostredie a dobrú politiku, teda to najlepšie, čo môžeme urobiť na podporu súkromného sektora je práve zabezpečenie smer, rámcovej smernice pre odpad a jej primeranú implementáciu. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ešte dáme priestor kolegovi, aby opätovne položil otázku. Pán Adaj Jonár, ďakujeme. Mm, ja ako politik mám veľmi um, jedničnú príležitosť, že môžeme uh, dokonca položiť tvoju otázku dvakrát. Moja prvá otázka uh, bola súhrne taká, aké opatrenia plánuje komisia aby bojovala proti transportu nelegálneho odpadu. A k odôvodneniu som uviedol, že sme vykonali analýzu a táto analýza v 22 členských štátoch dospela k záveru, že cezhraničný transport e, odpadu je z jednej petiny, to znamená, že každý piatý tento presun odpadu je nezákonný. A moja druhá otázka sa týkala správy, ktorú ste zverejnili v januári minulého roka a zaoberala sa produkciou odpadu a opätovným zhodnotením odpadu. A v tejto správe konštatujete, že vo väčšine členských štátov Európskej únie produkcia odpadu neustále stúpa a priemerná úroveň medzi rokmi 2006 a 2008 klesla iba preto, že niektoré členské štáty sa usilovali viac ako iné. Väčšina však zaznamenala nárast produkcie odpadu. Taktiež spomínate, že je potrebné ďalej vykonávať analýzy. Mňa by zaujímalo, do akej miery tento, do, tento pokles sa dá pripísať finančnej kríze alebo zmenám v súdnictve, respektíve v poskytovaní informácií alebo v skutočnom eh, znižovaní miery odpadu. A tieto otázky, ktoré ste si sami položili, ma zaujímalo, či ste už boli schopní na ne odpovedať aj v minulom roku, alebo či máte aj nejaké ďalšie kroky. Predseda. Ďalšie otázky, nech sa páči, Jutta Haug, máme predsa dosť času. Um, um, aber um, ich bin gerade noch mal den uh, Titel Abfall oder Abfälle. Ja by som rada požiadala, aby otázka, ktorú odpovedal Vittorio Prodi, naozaj bola zodpovedaná. Ja som na seba prevzala úlohu opätovne ju položiť na vašom zozname je to bod 3. Otázky vybavil už komisár Potočný relatívne stručnou odpovedou, ale neboli uspokojivé tieto odpovede. 20. januára odpovedal áno, komisia teraz ešte musí vykonať niekoľko výskumov. Ide tu o prepracovanie smernice o odpadoch z balení. Teraz sa domnievame, že po pripomienkovom konaní, ktoré vykonala komisia, že by sme sa mali viac angažovať, najmä čo sa týka plastových balení, konkrétne plastových tašiek. Už sme sa posunuli technologicky a zrejme aj z hľadiska povedomia spotrebiteľov sme sa posunuli a zaujímalo by ma, do akej miery komisia sa zaoberá prepracovanie smernice v tomto duchu a či by sme sa už pomaličke aj dočkali takéhoto prepracovania. Ďakujem. Nikos Krusoligos. Opäť, nech sa páči. Potom Richard Zeber. Dúfam, že som nikoho neprehliadol. την, την ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων. Θα αναφερθώ στην... Ďakujem pekne, keď tu hovoríme o hierarchii. Chcel by som sa vyjadriť e, k otázke 2 pani Evans. Tá sa predsa týka toho, či komisia má katalóg a či vie, kto presne splnil svoje záväzky a kto nie a ďalej. Podľa údajov z Nemecka. Komisia v auguste 2010 povedala, že tento návrh, ktorý predložilo Nemecko, ktorý sa týka hierarchie, nie je v súlade s právnymi predpismi, pretože v zásade 11 tisíc kJ je výsledkom spaľovania a to v zásade nezodpoveda cieľom v súvislosti s recykláciou. A nezodpoveda to ani článku 4 smernice. Ale nevieme ani to, či komisia už zakročila v tomto smere, aby dosiahla zmenu, alebo nie. Richard Zeber, musím povedať, že moja otázka nebola zodpovedaná Ďalej, taktiež som dobudol dojem, že mnoho ďalších otázok nebolo zodpovedaných a po druhé a po tretie v médiách sa dnes objavilo, že komisár Tajany chce využívať ďalšie zdroje je tie súroviny, ktoré sú 600 až 1000 metrov pod zemou. Pritom vieme, že odpady sú presne 0 metrov pod zemou. Dnes sme napríklad hovorili okrem iného na schôdzi aj o tom, že chceme zefektívne využívanie zdrojov energii. Chceme znižovať emisie z vozidiel. Preto by som chcel požiadať komisiu, aby prehodnotila svoj prístup, aby k nám prišla s konkrétnymi návrhmi, aj vzhľadom na to, že práve na juhu Talianska je rozsiahly problém s odpadmi. Tu nie je len o suroviny, o zdroje, o životy ľudí tu ide. Ide o to, že je radiatívny odpad, ktorý sa len tak povaluje niekde na ulici a to ohrozuje zdravie. A komisia už celé, komisi, už celé roky nič nerobí, prizerá sa. Myslím, že je potrebné uvedomiť si, že je na čase zakročiť je potrebné, aby sa stanovili presné kroky, kde došlo k porušeniu zmluvy. Z regionálnych fondov sú k dispozícii miliardy, ktoré by sa dali využiť. Prečo sa to nerobí? Musíme už prepnúť naozaj na taký rýchlejší stupeň, pretože e, ukazuje sa, že inak nič nedosahujeme. Ďakujem. Nevidím už nikoho ďalšieho. Preto dávam slovo komisii. Prosím, odpovedzte na všetky otázky. A rozhodne e, si naplánujeme aj to pozvanie komisára, čo si navrhol ty, Richard Zeber. Thank you, thank you. Ďakujem. Ospravedlňujem sa znovu pánovi Androvi. Takže pokiaľ ide o odpad a zásielky odpadu, tak e, my samozrejme sa tým úzko zaoberáme v Európskej únii a vypracovala sa štúdia, ktorá e, možno povedie k prijatiu legislatívneho návrhu, ale žiaľ, teraz momentálne nemôžem povedať viac. vývoj produkcie odpadu už som spomínal, že Eurostat pracuje na aktuálnejších štatistikách, ktoré odzrkadlia rok 2010. A zdá sa, že objem odpadu vyrobeného v EÚ značne poklesol porovnaní s rokom 2009. Nemáme dôkazy, ktorými by sme jasne zistili, aký je dôvod eh, takéhoto značného poklesu, ale zrejme hospodárska kríza k tomu prispela. Podľa rámcovej smernice o odpade členské krajiny musia schváliť do konca roku 2013 plány na znižovanie odpadu a spolu s plánmi na riadenie odpadu toto bude súčasťou programu. Bude to taký hlavný nástroj, aby sa zredukoval objem produkovaného odpadu v členských krajinách. Už teraz pripravujeme usmernenia o hľadom týchto prevenčných programov a pre nás je to veľmi dôležité, pretože prevencia je najlepšou možnosťou v hierarchii odpadu. Nezabudol som na otázku pána Prodyho. Obávam sa, že vám nemôžem poskytnúť definitívnu odpoveď. Ešte stále pracujeme e, na téme plastických alebo plastových tašiek, e, ktoré sa nedajú recyklovať. Je to priorita pre komisára Potočníka, ale je ťažké presne povedať, kedy budeme mať legislatívny návrh. Zrejme ich mm, bio odborateľnosť by sa mala riešiť v tejto legislatíve. To je oveľa širšie spektrum, týka sa to, alebo je to relevantné všetkým, je to relevantné pre všetky plastové materiály a zrejme začneme proces e, úvah o bioodburateľnosti ako súčasťou zelenej knihy o plastovom odpade, na čom sa teraz práve pracuje. Hierarchia odpadu v Nemecku to je spojená otázka s otázkou pani Evans. Je tu problém interpretácie v transponovaní rámcovej smernice v Nemecku. Sme v kontakte s nemeckými orgánmi, pokiaľ viem, ich legislatíva ešte nebola schválená. Neviem, či text, ktorý sa nakoniec schválí v parlamente v Nemecku, prinesie zmeny ohľadom tejto osobitnej témy, ale celkom iste, ak budú problémy, súvisiace s hierarchiou odpadu v nemeckom práve, tak budeme to riešiť a v prípade potreby začneme proces pri porušení pravidel. Posledná otázka. Pána Sibera, neviem, či to bola otázka, alebo skôr len konštatovanie. implementáciu európskej legislatíve o odpade berieme veľmi vážne, venujeme tomu veľa času a zdrojov na to, aby sme vyriešili alebo riešili prípady, ktoré sú naozaj veľmi dôležité a, a taktiež e, krízu s riadením odpadu teda táto otázka, ktorá bola položená, berieme eh, ju veľmi vážne. Ďalej. Ďakujem. Nepochybne sa budeme venovať tejto téme aj s príslušným komisárom. A to dosadočne v šedrom časovom priestore ďakujeme pekne všetkým. Teraz prechádzame k bodu 21, kde ide o vykonávanie európskych právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Toto máme tradične po zvyku 4 až 5 krát do roka v našom výbore. Máme tu priestor klas otázky komisii. Máme pred sebou viacero takýchto otázok. Karl-Hans Lorenz. Tvoja otázka už e, bola prebratá, alebo nie? Už si ju predniesol, alebo nie? Geben wir zwei. Jill Evans ist beantwortet. Ďalej dvojka, to už je odpovedaná. Trojka, Vittorio Prodi, aj to už je odpovedané. Ďalej štvorka, implementácia uh, eh, legislatívy v oblasti životného prostredia Esther Delagen, tá tu ani nie je. Má tu niekoho, kto by ju zastupoval? Karl-Heinz Florence. Moja otázka k odpadu bola odpovedaná, ale k nariadeniu REACH e, ešte nebola odpovedaná. To by som bol rád, keby sa odpovedalo. Delange tu nie je, sa tu hasí. Pán kolega. Ďakujeme. Zdá sa, že kvôli hospodárskej kríze v niektorých členských štátoch sa tendencie ukazujú tak, že sa menej chráni životné prostredie ako za posledných 10 rokov a, a to konštitujeme aj v Grécku. A chceli by sme vedieť, čo sa v tomto smere robí. Zdá sa, že je tu snaha obchádzať právne úpravy v oblasti ochrany životného prostredia, urychľovať eh, právne konania a vyhybať sa tomu, aby sa naozaj v praxi aj dodržiavali platné zákony. Dochádza k stavbe nezákonných budov a preto sa chcem opýtať, čo robí komisia na to, aby zabránila takémuto obchádzaniu legislatívnosti životného prostredia. Často v Európskom parlamente a vidíme to aj v politickej oblasti. Ochrana životného prostredia je veľmi dôležitá aj v presadzovaní iných politických opatrení. E, teda nechceme sa teraz vrátiť e, do 40, 50, 50, 60 rokov, e, pretože to by viedlo k výraznému zvyšovaniu nákladov. Venuje sa teda krajina aj komisia aj tým krajinám, ktoré sú v ťažkostiach. Ďalej otázka 6, Juta Hauk. V zásade sme tú otázku položili všetci spoločne a síce v uznesení k rozpočtu na 2012. Chceme vedieť, či komisia naozaj je schopná personálne spustiť všetky tie konania na preskúmanie členských štátov, to poprvé. A po druhé, či by sme mohli mať aj databázu, v ktorej si môžeme sami vyhľadať údaje a presvedčiť sa o tom, ako sa dodržiavajú platné pravidlá a či sú nejaké nedostatky. Vieme totiž všetci, že verejný tlak niekedy môže byť aj užitočný pri dodržiavaní a presadzovanie právnych predpisov, najmä v tých členských štátoch, ktoré sa zdráhajú presadzovať všetky právne predpisy. Neviem, kto to zodpovie, ale chceli by sme, aby sme si vypočuli odpoveď. Zrejme by nám mal na to odpovedať ten, ktorý práve nepočúva. Možno rozumie jedným uchom aj po nemecky, neviem. Uvidíme. Uvidíme, čo nám k tomu povie komisia. Ďalej Karl Schlitter, Asatu Hassi, krič.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 prvých štádiách implementácie sú obrovské nedostatky. Máme zhruba 20 tisíc tém a v roku 2009 sme boli svedkami údajov, na základe ktorých 50 bolo nedostatkových. V roku 2010 bola kvalita na 64% nedostatočná. A Taktiež sa tu skonštatovalo, že existujú v tomto smere veľmi závažné problémy. Zaujímalo by ma, či by sa v tomto smere nemalo niečo urobiť, najmä v tom prvom štádiu v posudzovaní týchto problémov. A ďalej, čo sa týka obmedzení zo strany komisie, e, nie sú v tomto smere žiadne legislatívne návrhy. Teda, čo sa týka tejto, tohto zoznamu kandidátov. V súčasnosti máme len 74 látok, ktoré sú presne uvedené a mňa by zaujímalo, či by komisia nemohla celý tento proces trochu urýchliť v súvislosti s REACH. Naozaj máme dojem, že prvé štádia nie sú dostatočne efektívne. Karl Heinz Florence ešte chcel požiť otázku, no zdá sa však, že časom odišiel. Tak eh, Michel Rivasi aj to prevezme kolega. Okay, dann. Keine weitere Frage mehr, dann. Keď sa už nikto ďalšie nehlási o slovo, tak dám slovo komisii, aby odpovedala na položené otázky. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja my sme teda tu na zodpovieme na otázky za REACH, ktoré sa týkali REACH. Otázka pani Hasi, ktorý sa venová pán Chris Kolios. No a to je ide o to, aký, to, ako má, aký má kríza vplyv na teda uplatňovanie zákona. No, čiže tu máme jednu vec. Jednak, jedna vec je nedostatok financovania na implementovanie európskeho práva a potom druhá vec je, sú tie výzvy domácej legislatívy vlastne je to tak, že je tá legislatíva vágnejšia na úkor európskej legislatívy. Nemáme celkom dobre vyvinutý monitorovaný systém, aby sme mohli overovať, že či, sme, že či sa peniaze presúvali z och, peniazy na, na ochranu údajov a máme určité informácie o tom, že inšpektoráty, ak sú menej financované, tak potom uh, Ehm, možno, že nezabezpečuje dostatočnú inšpekciu tých ehm, zón, ktoré spadajú pod Naturu 2000 ak máme informácie, tak je to fajn, ale prípadovne je to tak, že nie celkom informácie máme. Jedna vec je tu diskutovaná už predtým, že takisto je tu dosť peňazí k dispozícii z EÚ. Komisia prijala komunikáciu regionálnej politike s tým, že teda by bolo by treba zabezpečiť biodiverzitu, správne verejné zaobchádzanie a ekosystémy a podobne. Na toto všetko sú peniaze k dispozícii a často je tu aj dôsled, dôkaz toho, e, že sa peniaze využili dobre, tak sa to odvoláva v tej správe, ktorú pripravilo DG Regio Pre, často je to príkladom Často je to prípadom, že, že to nevyužijú prostriedky. Príkladom je aj Grécko. Grécko má veľa nelegálnych skládok a dôvod, prečo sa nedajú vyčistiť tie skládky a vytvori, miesto nich vytvoriť e, legálnu infraštruktúru, to je súvisí s nedostatkom schopnosti čerpať peniaze. Čiže Grécko čerpa na 8%, takže tie peniaze tam sú. je treba pomôcť e, gréckým orgánom, aby využili lepšie prostriedky, lepšie čerpané prostriedky, peniaze sú k dispozícii. Čiže Napríklad to takisto boli tuto problémy, ktoré boli napríklad v Sofii alebo v, tej, v Taliansku, v kampanii, to je známy problém. E, Euró, aj Európska banka poskytla tým požičku 118 miliónov eur, aby teda mohlo sa tu dosiahnuť to spolufinancovanie. A však je pravda, že došlo s určitým škrtom, ale je treba podporiť členské štáty, aby maximálne, čo sa dalo, využili európske peniaze a keď sa nie sú schopní to čerpať, ako napríklad v prípade Grécka, snažíme sa maximálne e, im pomôcť, preto sme vytvorili aj tú pracovnú skupinu, aby mohli tie prostriedky čerpať. Takže ďalej je k otázke, ktorá sa týka znižovania byrokracie, tak e, my sledujeme situáciu a je pravda, že aj britský minister oznámil, že bude musieť tu byť reforma, ale z hľadiska e, systematického vývoja a aj z hľadiska toho, že ten orgán, ktorý robí, e, vykonáva proces preskúmania, to je DEFRA, takže sú tu sú tu, sú tu však, eh, to znamená, že porušovanie elementálnej eh, legislatívy v dôsledku krízy je dosť opatrné, pretože predsa len sú to zákony, ktoré platia a tie agentúry sa navzájom podporujú a keď sa chcete eh, dostať von z krízy, takže je treba zabezpečiť ekonomický rozvoj a práve aj tieto životné prostredie takýto, takúto možnosť rozvoja poskytuje. To by bola teda otázka číslo 5, otázka číslo 6 Ďalej. Je pravda, že momentálne sme aktívnejší z hľadiska toho, ako postupujeme v prípade porušovania legislatívy, teda v otázke sankcií. Už sme spustili, e, mali sme viac ako tisíc prípadov, e, po, na konci roku bolo 1031, teda e, prípadov porušenia a pre niektoré prípady také pilotné tých je asi 35 a v prípade 63 prípadov Takže sme už uviedli si sankcie, prípad, uvierli sankcie alebo konanie v dvoch tretinách prípadov Mm, no, už a dokonca v prípade Belgicka a Luxemburgu sme už spustili aj konanie na súdnom dvore, ktoré sa týkalo čisto pri porušovanie zmenice o čistých vodách. Takisto sme už teda začali konanie proti Írsku a ďalej aj nové možnosti Lisabonskej zmluvy sú ktoré e, stíhať členské štáty, ktoré nedodržiavajú militárnu legislatívu. Napríklad sme aj v prípade Polska minulý rok už e, začali konanie e, z hľadiska nedodržiavania smernice o vzduší a Thank mm, you. Mm čistotu morského prostredia. Takže toto sú naše takže toto všetko sa deje. Keď to všetko poviem, na je nás asi 50. Keď sa pozrite na situáciu my potrebujeme veľa ľudí, aby sme teda všetko toto zabezpečili, ale máme tuto 500 miliónov oby, obyvateľov. Čiže ako môžeme lepšie urobiť veľký skok k lepšej vykonávaniu, e, lepšej implementácii legislatívy. Ako viete, je to veľká vec pre môjho komisára, spomínal to x krát. Dúfam, že budúci týždeň, do, teda do budúceho do stredy, komisia príjme oznámenie alebo vydá oznámenie o plnení environmentálnych e, tej legislatívy, za čo teda my sme zodpovední. Potom bude diskutia z hľadiska toho, budeme mať nové, možno, nové diskusie o tom, ako by sme mohli e, prilákať alebo to. a, ak účastníkov v aktívnej osvete, o inform, osvete a poširovaní šírení informácií, tak ako aj sa pýtala pani Juta Haug. Myslíme si, že aktívne šírenie informácií je dobrý systém informovania občanov, aby tlačili na členské štáty. Preto v našom oznámení uvidíte to, že či, budete, budeme žiadať, aby členské štáty kladli oveľa viac informácií na internet, ako, tak ako sme to robili v prípade smernice o čistote vod a ovzduší, aby občania vedeli, čo sa deje. Takisto je potrebné potom zabezpečiť inšpekcie. Takže jasné, že niečo chceme robiť, avšak máte príklad e, smernice o kvalite vôd a ak je kvalita zlá, tak viete si, môžete si byť istí, že keď tam sa objaví na internete správa, že niekde je zlá voda, tak môžete si byť istí, že občania hneď pôjdu za starostom a sa budú stiažovať. Takže my musíme lepšie a viac informovať občanov, aby mohli oni sami tiež e, tlačiť na svoje vlády a samozprávy Tiež by sme chceli využiť naše, samo, naše satelity e, na monitorovanie e, plnenia legislatív, environmentálnej legislatívy. Takže toto by bolo k informáciám a potom ešte niekoľko informácií k kontrole, k inšpekciám, e, ako teda zabezpečiť donúco dodržiavanie práva. my chceme zabezpečiť lepší lepšiu vymožiteľnosť práva, aby chceli by sme zabezpečiť lepšiu prístup k spravodlivosti a tiež dosiahnuť určité partnerské dohody s členskými štátmi. Bolo by dobré, aby sa členské štáty sústredili na financovanie takých vecí, ktoré sú dobré pre životné prostredie. Chcel by som sa sústrediť na ten konkrétnejší problém transparentnosti. E, myslím si, že momentálne je línia komisie jasná a dá, základ dát, ktorý je použitý, je e, taký, že sú tu určité možnosti alebo, alebo nástroje, ako možno teda mm, verejne niekoho teda stíhať budeme mať informácie k databáze, e, keď parlament bude chcieť informácie, tak informácie budú k dispozícii. Takže týmto som pokryl odpovede na otázky číslo 5 a 6. Teraz môžeme prejsť na ďalšiu otázku o REACH, alebo ako chcete. Bitte zum Thema REACH. Äh, dann erstmal vielen Dank für die Ďakujem pekne za čerpávajúce odpovede. Stručne Brit pán Björn Hansen a teraz pôjdeme k Rič. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja sa volám Björn Hansen a budem, som zodpovedný za odpovede na tri otázky, ktoré sa týkali eh, legisla- Rič Tri otázky, ktoré boli položené, sa týkali jedna z vyhodnotenia, ďalšia obmedzení a ďalšie udelovanie povolení. Ak by som to zhrnul všetky tri, sa týkali toho, že pokrok nebol až taký v týchto otázkach, ako by sme boli chceli. Ak by som mohol zhrnúť stručne moju odpoveď, ale my si myslíme, že sa dá dosiahnuť lepší pokrok ale došlo aj k nejakému prokroku, aj keď by teda mohol byť trochu lepší, ale teraz prejdem po jednotlivých týchto oblastiach a budem odpovedať na jednotlivé nastolené problémy. Začnem s vyhodnocovaním, s hodnotením, tak myslím si, že prvne, že odpovieme na samotnú otázku, je treba uviesť, že Európska agentúra pre chemické látky v Helsinkách. Tá uplatňuje také metódy, ktoré musí, ktoré, to znamená, že uvažíva, využíva vyhodnotenie, e, že takým spôsobom, že či sa splňajú jednotlivé požiadavky z legislatívy REACH a keď, kritéria, keď hľadajú kritéria, tak hľadajú práve to, čo majú vysokú pravdepodobnosť, že nesplňa kritéria. Čiže keď sa napríklad pozriete na počet ich webových stránok alebo ich výročnej správa o ich eh, hodnotiacich správach, eh, dá sa, že je, je viacero eh, materiálov, ktoré nesplňajú, než je to v realite. Myslím si, že je to úplne neočakávané nie je to neočakávané, pretože to celé je vlastne veľmi nové a sú tam veľmi prísne požiadavky pre priemysel. Komisia žiadala túto chemickú agentúru už niekoľko rokov, aby tie vyhodnotenia vo všeobecnosti aj to, že či sa dodržiava legislatíva, že to je vlastne prioritnou úlohou pre tejto agentúry v najbližších rokoch aj toto bude na najbližších rokoch vysokou prioritou pre túto agentúru. Momentálne skúmame otázku e, vysokej miery nedodržiavania legislatívy, respektíve porušovania alebo neplnenia. A musíme teda písať správy o tom, čo sme zistili a tiež musíme prijímať odporúčania, čo má robiť komisia, aj čo má robiť ostatní partnery v v prípade REACH, ako viete, momentálne už finalizujeme aj to, čo sa deje v prípade REACH. Chceli by sme to dokončiť do júna tohto roku, teda tú revíziu e, na REACH na báze toho, čo sme doteraz zistili, aby sme potom pripravili mapu vpred. Keď sa pozrieme na ďalšiu časť otázky, teda tie obmedzenia, Myslím, že prvne, než budem hovoriť o detailoch pokroku, ktorý sme dosiahli, chcel by som zopakovať, že zo strany komisie je tu jasný záväzok splniť e, e úlohy a zabezpečiť ochran, vysokú mieru ochrany životného prostredia a e, posilnenie podpora inovácia. Takže Zatiaľ neboli pripravené ešte podklady pre nové obmedzenia, to je teda nové látky, ktoré zatiaľ ešte neboli predjednané, ale to neznamená, že to e, odkopáva našu úvahu, že niektoré látky napriek tomu predstavujú neakceptovateľné riziko pre ľudské zdravie. Chcel by som vám teda ale však povedať, čo sa nám podarilo dosiahnuť v posledných rokoch, teda, že aspoň niečo predovšetkým. Prijali sme viaceré prechodné ustanovenia, ktoré sa týkali obmedzení a tých eh, konkrétne boli uvedené v smernici o limitoch jednotlivých chemických látok, teda tie limity, ktoré spadali pod e, bridge a konkrétne e, išlo o akrylomát, ten sa dostal do prílohy bridge a kadmium, ktorý sa tiež dostal minulý rok do prílohy e, z hľadiska obmedzenia využitia tejto látky. V novembri 2009 Komisia požiadala Európsku agentúru pre chemické látky, aby rozšírila tento, e, e, to, túto prílohu o ortuť v, riadiac, v meracích e, zariadeniach, a pretože my sme takisto identifikovali rizika. Tiež na začiatkom tohto roku sme urobili obmedzenia CMR, to sú teda látky, ktoré sú považované za karcinogénne, mutogénne a toxické pre reprodukciu. A sme obmedzili takéto smesi v spotrebe pre spotrebiteľov a tiež pracujeme na úprave prílohy číslo 17 e, smernice REACH. Jedna sa týkala diachlor chlor benzínu a nejakých, niektorých iných látok. Takže v zásade tento proces respektíve by som v zhrnutí chcel povedať, že komisia si sa sústredila na to, aby dokončila maximum tej práce, ktorá nebola dokončená alebo vyžadovala si určitý, úpravu alebo nebola dostatočne urobená v, minulej, v tej poslednej legislatíve. A keď diskutujeme o obmedzeniach, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme pripomenuli, že nie je tu len komisia, ktorá mm, berie na seba iniciatívu pripravovať e, návrhy na e, limity, ale to musia byť aj členské štáty, ktoré spolu s komisiou majú za toto zodpovednosť, aby iniciovali procesy na obmedzenie tých látok, o ktorých oni si myslia, že už predstavujú neznesiteľné alebo neakceptovateľné riziko pre verejné zdravie. A samozrejme, členské štáty sú samozrejme zapojené do um, vymožiteľnosti alebo do vykonávania týchto obmedzení. A preto vy, už to momentálne naráža dosť na, ehm, na strop ochoty členských štátov, ehm, takže nie je celkom jednoduché ešte tlačiť na nich viacej a pridávať nové e, obmedzenia alebo limity. Ďalej, posledná téma Začal by som tým, že tu bola dohoda medzi podpredsedom Tajaným a našim komisárom Potočníkom. Navrhli sme ciele, aby sa nám podarilo e, akce zvýšiť alebo urýchliť identifikačný proces e, respektíve proces udelovania licencií či povoleniek pre vysoko toxické látky. Avšak e, teda to znamená, že 136 látok by sa malo dostať na kandidátskú listinu eh, v roku 2012. Na tom sa teda dohodli komisári a tiež sa dohodli na tom, že chcú všetky momentálne známe eh, chemické látky, ktoré splňajú kritéria, aby sa na tento zoznam kandidátskych látok dostali už Takže toto vlastne je úloha, ktorú by podpredseda komisie a komisár chcel dosiahnuť, keď sa uznáva úloha agentúry pre chemické látky v procese identifikácie látok vysokej obavy. Komisár napísal list zastalým zástupcom, pričom zdôraznil, že veľmi sa spoliehajú aj na členské štáty, že pripravia veľkú väčšinu týchto materiálov, pričom to e- ECHA potom dokončí. Čiže zdieľanie záťaže, že nielen komisia mala pracovať, ale aj členské štáty. Odtedy došlo k veľkému pokroku. Takže z tohto všetkého potom vlastne komisia vyberie tie látky, ktoré predstavujú to toxické riziko a dá ich na zoznam a takisto aj potom bude môcť určiť, akým spôsobom sa udelujú, budú povolenia na využívania týchto látok, to sa týka predovšetkým tých karcinogénnych, mutagénnych látok um, uh, a toxických látok. V tejto chvíli vždycky obidujem tlmočníkov, že sú schopní rýchlo reagovať a rýchlo pretlmočiť eh, tieto všetky technické skratky. že tak, ako sa nám zna, sa, sa snažili teda um, tie tzv. F chemické látky dať na zoznamu, uh, v rámci toho sme si teda pripravili nejaké zosieťovanie alebo spoluprácu s členskými štátmi, aby sme si vymenali informácie. Členské štáty začínajú spolupracovať v jednotlivých um, látkam alebo skupinám takýchto látok v dôsledku toho došlo k výraznému zvýšeniu um, látok, ktoré sú na tom kandidátskom zozname, teda zozname látok, ktoré by mohli potom byť na konečnom zozname. To neznamená však, že sme dosiahli už ten cieľ 136 látok. Momentálne by sme chceli podporiť členské štáty, aby trochu urýchlili práce, ale tiež si myslíme, že je dôležité, aby komisia aj ECHA vyjadrili svoj je záväzok smerom k nášmu spoločnému cieľu a preto komisia zo svojej strany už požiadala agentúru pre chemické látky, aby pripravila, e, ktoré látky by sa identifikovali ako e, vysokorizikové látky a aby tiež e, využila svoje zdroje na to, aby posúdila, že či môžeme pracovať s väčším počtom látok, než to teraz sme pracovali a požiadali sme aj tú agentúru, aby pripravila ďalších 15 látok na tento rok. Napokon takisto skúmame, akým spôsobom splniť eh, cieľ na rok 2020 a v rámci toho dúfame, že sa nám podarí zvýšiť eh, počet látok na zozname kandidátov ja si uvedomujem, že to bola dlhá odpoveď na tie tri otázky, ktoré tu boli ústne položené. Ak by ste chceli, ja sa môžem ešte detálnejšie vrátiť k niektorým veciam, ktoré, k otázkam, ktoré zatiaľ neboli položené, ale bolo veľmi dobré, že sme dostali otázky vopred. Takže ak sú nejaké doplňujúce, nech sa páči. Predseda. Ďakujem pekne za vyčerpávajúce zodpovedanie na otázky prihlásil sa o slovo jeden, Chris Davids a Sice neviem, že čo tu práve teraz Karl Schluter naznačuje rukami, že žiadaš o slovo? Ja som na vypočutí v rámci akta, takže ja by som bol rád, keby ste poskytli im písomné odpovede, za to by som bol vďačný predseda. už. To som práve ja chcela povedať, že my by sme tiež chceli dostať tie odpovede písomne. Teraz má slovo kam Chris Davis. I was start by making... Chcel som povedať to isté, pán predseda. Tieto schôdze o posilnení legislatívy, o, o, o jej presadzovaní, myslím si, že sú užitočné, a, ale možno to nie je správne načasované, ako ukazuje účasť. V minulosti sme žiadali aby komisoj, komisia dala do obehu svoje odpovede. Ak by to teda bolo možné, myslím si, že by sme to všetci ocenili. Kríč, jedna otázka. Um, Mm, Chýbajúca registrácia, percentá tejto registrácie sú veľmi vysoké. Neviem, či je to veľmi významné, neviem, či eh, to ohrozuje životné prostredie, eh, teda ľudské zdravie a životné prostredie. Mohli by ste mi na to odpovedať? Ďakujem. To je dobrý. Ďakujem, je to veľmi dobrý návrh obdržať písomné odpovede na otázky. Myslím, že by sme ešte na schôdzi koordinátorov to mali prerokovať, aby sme to formalizovali, aby sa to zaviedlo. Na bežiacom páse síce tu rozhodujeme legislatíva, ale nevieme, ako sa to implementuje v praxi. Často sú tu dosť veľké nezrovnalosti, preto by sme boli radi, keby sme mali k dispozícii písomne údaje o tom, ako sa veci zavádzajú do praxe. Nech sa páči, pán kolega. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και την προφορική ερώτηση ε, Μισελ. Ďakujem. Ja som sa chcel len veľmi stručne vyjadriť a pripomenúť to, čo sa pýtala kolegyňa Rivasi v súvislosti so spaľovaním odpadov. V tomto smere existujú príslušné predpisy aj zo strany ECHA a platí to, patrí to taktiež k rozsahu pôsobnosti smernice REACH, ale v zásade tu vlastne vôbec nejde o tieto súvislosti na základe údajov. Je dosť veľké množstvo odpadov, ktoré sa spalujú a radi by sme vedeli, čo k tomu môže povedať komisia. Viac ako tisíc tón napríklad lietajúceho prachu v tejto súvislosti vzniká a boli by sme radi, keby na to komisia reagovala. Ďakujem, týmto sme uzavreli kolo otázok. Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil. Otázka pána Florenca. Otázka číslo 8. Aj tu by som požiadala, aby ste na ne odpovedali. Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil. Nech sa páči, preto máte slovo pán Hansen. Prosím, odpovedajte aj na tie písomné, ktoré pán predložil pán Florenc. Dankeschön. I'll start with the dotting of the eyes and I'll go to the fly ash. Začnem tými podrobnosťami a potom sa dostanem k otázke 8. Pokiaľ ide o detaily, Ide nám nie len o kvalitu, ale aj o súlad a dodržiavanie a teda moja odpoveď sa týkala práve tohto dodržiavania. Čiže toto je vysoké percento, eh, je tu vysoké percento eh, agent, ktoré, eh, kde sa nedodržiavajú pravidlá a kde chýbajú informácie a je tu nedostatok informácie v registračných dokumentoch to sa podáva ďalej a teda môže to mať dopad, hovorím, môže to mať dopad na, dopad na rizikový manažment, ale REACH sa vybudoval na koncepte minimálnych informácií a požiadavek na informácie a tento toto porušuje požiadavku minimálnej informácií. Veľmi často sa hovorí o nedostatku kvality, ale tu nejde tak veľmi mať o kvalitu, ale o súlad, o dodržiavanie pravidel, takže to som chcel zdôrazniť a my v komisii pracujeme na tomto kontexte a chceme na tom pracovať s vami. Rád by som začal ospravedlnením. Nedokázali sme preskúmať tento prípad podrobne, aby som vás mohol informovať podrobne kvôli nedostatku času medzi tým, ako sme dostali otázku a začali pracovať, čiže je tu prísľub, že sa pozrieme na to podrobnejšie. Čo sme zistili? Keď sme sa pozreli na webovú stránku Európskeho systému e, informácií o jednotlivých e, látkach, tak sme zistili, že Fly H je v regi- že tento e, popolček je pokrytý Myslím si, že mm, to z pochopenie, ak budem používať súčasnú terminológiu. Bolo to registrované holandskými výrobcami popolčeka, keďže tam bolo len jedna registrácia, tak sa to neobjavuje v tej verejnej oblasti. Ale je to registrované a potom z EKA vieme, že sa to neregistrovalo v rámci REACH Takéto sú fakty, ktoré máme a pozrieme sa na ne najskôr s našimi kolegami v EK, aby sme videli, aké je zdôvodnenie. Sú tu viaceré dôvody, prečo by tu mali, mohli byť rozdiely, čo sa stalo v minulosti a čo sa deje teraz. A keď tieto diskusie ukážu, že je tu potreba hovoriť s členskými krajinami, v, o presadzovaní, tak urobíme to ako ďalší krok. A budeme o tom diskutovať s našimi kolegami v EK. Keď teraz prejdem k otázke 8 o malých a stredných podnikoch, tak eh, Nebudem opakovať otázky, pretože je tu veľa otázok, ktoré sa týkajú malých a stredných podnikov a časového rámca pre revíziu. Prejdem to odpovediame, keď sa pozrieme na dôsledky, e, aké REACH má na malé stredné podniky, tak je to súčasťou revízie REACH a komisia teraz robí viac automatických štúdií, aby preskúmala pôsobnosť REACH. Dve z nich z týchto štúdií sa venujú dopadu na spoločnosti a toto e, jedna zo štúdií sa alebo my ju tak nazývame, nazývame ju trh a inovácie a tu sa zameriavame na malé a stredné podniky. Čiže ako súčasť revizie REACH sa venujeme dôsledkom REACH na malé a stredné podniky. Výsledky týchto štúdí spolu s so informáciami zo strany priemyslu, ktoré komisia získala z iných zdrojov a tu zvlášť teda z kontaktných skupín ktoré koncom roku 2010 na začiatku roku 2011 mali svoje dôležité obdobie a potom v september 2011 eh, konferencia o registrácii, pracovná skupina o inovácii, konkurencieschopnosti v decembri 2011 a konferencia, ktorá prebieha dnes eh, k presadzovaniu REACH výsledky spolu s e, pravidelnými kontaktami, ktoré máme s predstaviteľmi priemyslu. Napríklad je tu jedna skratka UIF e Naša účasť na udalostiach ako napríklad um, sieť európskych podnikov alebo týždeň malých a stredných podnikoch, toto všetko sú zdroje informácií, z ktorých my vyvodíme uh, dôsledky, o dopade na malé stredné podniky a potom e, budeme formulovať odporúčania, tak ako sme to robili aj v prípade požiadaviek e, na súlad z REACH. Koncept, jeden koncept, jedna látka, jedna registrácia, to, to bolo zavedené procesom spolurozhodovania a otázka, či to vedie k veľkému objemu práce a byrokracii. EK podala správu o RIČ a EOP koncom roka 2011. Keď sa pozrieme na výsledky tejto správy, tak je tu jasná jasný úspech tohto konceptu jednej registrácie jednej látky. 90 registrácií sa predložilo spoločnou registráciou. To je taký technický názov pre tento koncept. Hoci tu boli určité ťažkosti pre z jednotlivých aj pre teda kolektívnych predkladateľov, um, boli tu určité ťažkosti, ale záverečný výsledok bol taký, že dokumenty sa podávali, podávali sa spoločne. Veľmi podrobne sa tejto téme venuje komisia, AK a kontaktná skupina riediteľov a v rámci toho sme vypracovali mnohé veľmi konkrétne riešenia, ktoré, ako nás informovalo priemysel, napom- pomohli v praxi, e, nachádzajú sa na webových stránkach a taktiež sú tam aj lehoty, ktoré sú dôležité pre ďalšie termíny na legislatívu. E, vyvinuté riešenia zo strany DCG priniesli mnohé dôležité prvky k rámcu toho, ako by to malo celé fungovať. A teda sú tu dobré náznaky toho, ako by tieto informácie o látkach mali fungovať teda tento koncept e, jedna látka, jedna registratíva, jedna registrácia sa presadzuje, ale ešte veľa sa môže urobiť, aby sa štandardné texty dostali ďalej, teda akoby čo ako by tieto filtre mali fungovať a ako by sa to malo šíriť Zdieľanie dá transparentnosť e, a potom aj informačné technológie a nástroje, ktoré by to mali podporiť. A v tomto kontexte Kontaktná skupina riaditeľov pokračuje práve v týchto témach na svojej práci. A ešte posledná otázka k revízii REACH, čo je súčasť, čo bola súčasť mnohých odpovedí na položené otázky. Tak revízia REACH je skutočne naplánovaná na 1 júla 2012 a toto je lehota, ku ktorej e, smerujeme v komisii. Bude to mať formu oznámenia Rade a parlamentu a podporí to aj pracovný dokument komisie. Potom bude e, otvorená výmena názorov medzi inštitúciami. Okrem toho komisia plánuje otvorenú výmenu názorov s širokou škálou aktérov. Chceme zorganizovať konferenciu o záveroch revízie, odporúčania 24. septembra. Začali sme diskusie preto, aby sme mali podrobnejšie programy tejto pracovnej skupiny, takže dúfam, že toto vás oboznámi s tým, ako my robíme revíziu REACH a naše oznámenie, ako aj pracovný dokument by sa mali dokončiť včas. Dúfam, že som odpovedala na všetky vaše otázky. Ak nie, tak veľmi rád to urobím niekedy inokedy, ak to bude potrebné. Ďakujem. Herr Hansen, Herr Ďakujeme pekne za vyčerpávajúce odpovede na naše otázky. Pozerám sa ešte na kolegov. Vidím, že už nie sú žiadne ďalšie doplňujúce otázky. Myslím teda, že môžeme uzavrieť aj tento bod na našom programe. Ešte sa budeme venovať eh, postupu na schôdzi koordinátorov súvisí s návrhom Krisa Davisa, tak aby sme dostávali písomne odpovede na naše otázky. Ďakujeme všetkým, eh, ktorí sa podelili na tejto diskusii. A týmto sa dostávame k ďalšiemu bodu na našom programe. Eh, tým je posledný bod našej schôdze oznámenie nasledujúcej schôdze. Nasledujúca schôdza sa uskutoční 20. marca od 15.30 ďalej streda od 9 do 12.30 a po obede od 15 do 18.30 a vo štvrtok 22. Eh, marca od 9 do 12.30. Týmto končím našu schôdzu. Dovidenia. Diejenigen, die heute noch nach Hause fliegen, fahren,